E, proszę Państwa, jeszcze chwilę zajmiemy się budżetem. Dámy a páni, e, ešte sa budeme nejaký čas zaoberať rozpočtom. V programe sa predpokladá hlasovanie o správe pána Suriana a pána Maňku o návrhu všeobecného rozpočtu EÚ e na rozpočtový rok 2010. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 4. Kto je za, kto je proti?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 Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. 6. Kto je za? Kto je proti? Musím si to overiť elektronicky. Otváram hlasovanie. Zamykam głosowanie. Kończę głosowanie. 320. 320 hlasov za, 236 proti, 10 sa zdržalo, schválené. Tu nám stačí jednoduchá väčšina, čiže je to schválené. Pozmienujúci návrh 1. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Končím hlasovanie. 314 za, 237 proti, 20 sa zdržalo. Schválené. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pán Surian by chcel predložiť ústny pozmeňujúci návrh. Nech sa páči, pán Sorian. Vážení kolegovia, navrhujeme, aby pozmeňujúci návrh 3 ale a pozmeňujúci návrh 7, ktorý je identický, e, bol odhlasovaný v troch častiach. Ústny pozmeňujúci návrh mení druhú časť. Dôvod je ten, že v pôvodnom texte sa uvádza stanovisko komisie. Ale medzičasom rada rozhodla o tejto otázke a z toho dôvodu mi dovolte prečítať nový návrh konkrétne berie na vedomie, že závery Európskej rady, podľa ktorých EÚ a jej členské štáty sú pripravené prispieť e, sumov e, 1,4 miliardy eur e, ročne od rokov 2010 do roku 2012. Predpokladá sa tu e, príspevok z rozpočtu EÚ e v rokoch 2011 a 2012. Ja navrhujem, aby sme kladne hlasovali o všetkých troch častiach. E, musím vás poprosiť, aby ste sa vyjadrili, či niekto je proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. Keďže nevidím nikoho, môžeme zahrnúť tento e, pozmeňujúci návrh. Budeme teda hlasovať v troch častiach. Bude to menovité hlasovanie. Prvá časť hlasovali sme všetci. Končím hlasovanie. 525 za, 25 proti, 11 sa zdržali, schváluje sa. Druhá časť spolu s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za. Otváram elektronické hlasovanie. Hlasovali sme všetci. Končím hlasovanie. 515 hlasov za, 28 proti, 17 sa zdržali, schváľuje sa. Tretia časť, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Končím hlasovanie. 515 za, 29 proti, 18 sa zdržali, schváľuje sa. Pozmeňujúci návrh 8, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Głosowanie całość w ten sposób zmienionego. Teraz e, predkladám na hlasovanie na návrh uznesenia. Je to menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali sme všetci. Končím hlasovanie. 483 za, 48 proti, 32 sa zdržalo. Schválené. Dámy a páni, teraz by som chcel zablahoželať spravodajcom ešte raz. Blahoželám všetkým vám, ako aj výborom, ktoré pracovali na rozpočte. Tým sme završili hlasovanie o rozpočte. Pán Surian, pán Maňka, dovolte mi, aby som vám zablahoželal. Ja korzystam z okazí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 E, dovolte mi využiť túto príležitosť na to, aby som e, vám zaželal veselé Vianoce a všetko najlepšie aj veľmi príjemné, troj, príjemnú trojtyždňovú dovolenku. Budúci rok e, nás čakajú obrovské úlohy a chcel by som vás 12. januára pozvať na koktail, ktorým oslavíme začiatok nového roka, ako aj začiatok Lisabonskej zmluvy. Čiže je to dôležité stretnutie 12. januára vás všetkých pozývam. Veľmi pekne vám ďakujem. Okay, is... Takže ďalšia téma je hlasovanie o právnom rámci pre Eh, o prístupe k dokumentom po nástupe účinnosti eh, Lisabonskej zmluvy. Ďakujem, pani predsednička. V hlasovacom zozname EPP je chyba a chcem kolegom z EPP pripomenúť, že hlasovanie o dvoch samostatných eh, hlasovaniach má byť plus. Čiže má tam byť to plus pri tých dvoch samostatných hlasovaniach, o ktorých budeme teraz hlasovať. Toto je súkromná vec EPP a ja nechápem, prečo by sme sa tu nám mali otravovať ich internými záležitosťami. Práve preto teraz ideme hlasovať. Takže úvodné ustanovenie, osobitné hlasovanie za, proti, zdržali sa, po, e, neprijaté. Úvodné ustanovenie N, osobitné hlasovanie za, proti, zdržali sa, taktiež zamietnuté návrh e, uznesenia ako celok, e, menovité hlasovanie. Každý hlasoval. Teraz končím hlasovanie. Prijaté. Ďalším bodom je hlasovanie o piatich pozmeňujúcich návrhoch o obhajobe zásad subsidiarity. Pán Šulc. Pani predsednička, ďakujem veľmi pekne. Chcem zopakovať svoj návrh. Teším sa, pani predsednička, že kolegov vždy zobudím z ich spánku a posilním tým ich krvný obeh. Pani predsednička, ešte raz žiadam na základe článku 177 odsek 4, aby sa toto hlasovanie odložilo a aby sa preskúmala prípustnosť prijať uznesenie k tejto otázke. Ďakujem. Pán Šulc prišiel s návrhom, takže jeden rečník za a jeden rečník proti. Kto sa chce vyjadriť za tento návrh? Kto sa chce vyjadriť proti tomuto návrhu? Vážené dámy a pani, kolegovia, pani predsednička, tento návrh postupu, ktorý sa tu uvádza. Chcem práve ukázať, že sme teraz schválili správu Kečmen, kde my ako E, parlament sa stále vyjadrujeme k legislatíve a náš právny servis povedal, že to nie je prípustné a socialisti trvali na tom. A chcem poukázať na to, že keď hovoríme o slobode tlači v Taliansku a keď komisár povedal, že Európska únia nie je príslušná, Napriek tomu socialisti trvali na tom, aby sa konalo proti Berlusconimu. Takže, dámy a páni, vždy, keď sa to socialistom hodí, tak to nie je príslušnosť a keď je to niečo, čo sa im nehodí do krámu, tak je to príslušnosť a nie je to príslušnosť, ale chcem povedať, že to argument, o ktorom treba vážne hovoriť. Je tu tá otázka príslušnosti a otázka je, že či sme príslušní pre dohovor o ľudských právach. A chcem upozorniť kolegov a kolegyne na to, že máme novú Lisabonskú zmluvu a že Európska únia únia takto pristúpi k e, e, dohovoru o ľudských právoch a preto je pri prípustné a legitimné, aby o tom rímsky parlament hovoril, pretože Taliansko je členom dohovoru o ľudských právach a preto je legitimné, aby o tom hovoril Európsky parlament, keďže Európska únia bude v budúcnosti účastníckým štátom dohovoru o ľudských právach. Takže ešte posledný argument. Pani predsednička, my nie sme tu právnici, my sme politici. Mnohý, mnoho miliónov ľudí sa zaujíma o tento rozsudok a preto by sme mali o tom dnes hlasovať. Ďakujem. A teraz budeme hlasovať o návrhu za odloženie, ktorí sú za to, aby sa hlasovanie odročilo, ktorí sú proti. Kto sa zdržal? Myslím, že bude lepšie, ak si to preveríme, takže chcem otvoriť elektronické hlasovanie, prosím. Odhlasoval každý. Teraz končím hlasovanie. A tento návrh bol prijatý. ďalšou témou je hlasovanie o návrhu na uznesenie k situácii e, v Bielorusku. Odsek 17, tam je myslím ústny pozmeňovací návrh. Pán Poteševič, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V tomto pozmeňovacom návrhu ide o zvýšenie povedomia znalosti o nedávnych prípadoch útlaku v Bielorusku. A môj ústny pozmeňovací návrh by chcel pridať ešte len jedno meno mladého demokratického aktivistu, ktorého 6. decembra tohto roku uniesli. Chcem ho zaradiť do zoznamu tých, tých, tých mien, ktoré sú uvedené v tomto pozmeňovacom návrhu a znelo by to takto. Potom, ako uvedieme Smicera Daškeviča, by som bol rád, keby sme dodali a Jaufen Afnachel 6. decembra 2009. Je to len priradenie ďalšieho človeka do zoznamu tých, ktorí hrozí obťažovanie a ktorých prenasleduje bieloruská vláda. Sú nejaké námietky voči tomuto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? Zdá sa, že nie. Takže budeme hlasovať o upravenom znení. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže je to schválené. Potom pozmeňovací návrh 1 za, ktorý, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Spoločný návrh uznesenia ako celku, kto je za, kto je proti, zdržal sa, prijaté. Ďalšou témou je hlasovanie o šiestich pozmeňovacích návrhoch o násilí v, Demokratickej republike Kongo. Je to spoločný návrh. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Neprijaté. Dvojka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Rovnako neprijaté. Pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz menovité hlasovanie odsek 9. Otváram hlasovanie k odseku 9. Každý hlasoval. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Pozmeňovací návrh 4. Tiež menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie k pozmeňovaciemu návrhu 4. Každý hlasoval. Teraz skončím hlasovanie. Taktiež zamietnuté. A teraz spoločný text uznesenia za, proti, zdržali sa prijaté. A tým končíme dnešné dopoludnejšie hlasovanie.